Meine Damen und Herren, liebe Kollegen, liebe Kollegen, darf Sie alle herzlich begrüßen. Kolegyne, kolegovia, srdečne vás všetkým vítam. A chcem sa spýtať, či sú nejaké poznámky k eh, programu zasadnutia. Ak nie, tak by som jednu mal. Ja ide k bodu 3, teda návšteva Nelly Cruz. E, tu viete, ako to dopadlo, ale musíme tu vložiť ešte jeden bod A. Ide tu o otázku, ktorú sme spomenuli minule, e, čo sme prediskutovali s koordinátormi. Ide o otázku, ako budeme v budúcnosti postupovať, pokiaľ ide o e, to, čo navrhol kolega Svoboda a Rübich, o tie nároky. Musíme o tom diskutovať. Sekretariat včera vypracoval návrh uznesenia. Tento materiál je teda k dispozícii. A ak súhlasíte, mali by sme diskutovať najprv o postupe k samotnému eh, hlasovaniu. Takže, ak súhlasíte, Pán Rubich e, nie je prítomný, ale počujem práve, že kolega Svoboda je prítomný celkom vzadu, ale je tu. Tak by som mu dal slovo ako prvému a prosím vás o pozornosť, pretože ide o otázku, či toto uznesenie dnes príjmeme, alebo áno, alebo nie. Už sme o tom diskutovali raz, ale mali by sme teraz e, spolu objasniť e, túto otázku postupu. Pán Svoboda, ďakujem pekne, pán predseda. Áno, kolega Rubich ešte je v lietadle. Teda uh, už vystúpil z lietadla, ale je v aute cestou z letiska sem. Je to vždy citlivá otázka, pokiaľ ide o uh, takéto nároky e, na komitologický postup, aj keď teda formálne komitologický postup už neexistuje, z finančných dôvodov názor, ktorý niektorí nás e, zastupujú. Viem, že je e, e, takýto názor rozdielný, Nejde tu ani o politickú otázku. V tomto prípade teda komisia nemá právo z právneho pohľadu ani z obsahového pohľadu. Ide v tomto prípade o to, že TSO by mali byť kompenzovaní za prevod prúdu a samozrejme týka sa to iba tých krajín, ktoré vlastne prevádzajú elektrinu. A keď myslíme na to, že TSO musia investovať, tak je celkom rozhodujúce e, toto aj pre budúce roky, pre kapacitu sieti, aby boli dostatočne vybudované. A z tohto dôvodu si myslíme, že e, prostriedky v príslušnom fonde nie sú postačujúce. A potom je aj trochu problematické, že rozhodnutie komisie vychádza z veľmi e, vágnych predpokladov. Komisia až koncom roka 2010, teda tohto roka, chce zadať štúdiu, ktorá by sa mala zaoberať tým, aké sú tie skutočné e, náklady na transmisiu. A e, teda nejde ani o to, že, ten, e, že tá suma je príliš nízka, ale aj, e, tie, ale aj to, z čoho vychádzajú rozhodnutia komisie, nie je dostatočne podmurované. A z tohto dôvodu by sme mali prijať dnes toto uznesenie a mali by sme tým tlačiť na komisiu, aby rýchlo vlastne vychádzala z nejakých solidných východisiek a na základe nich rozhodla o nákladoch alebo kompenzácií za náklady, ktoré e, TSO e, má dostať. To je ten hlavný argument. E, jednoducho, že, že nevychádzajú z nejakých konkrétnych východisiek. Pilar di Castillo. Mm, Ďakujem. Pán predseda, ak budeme hlasovať o uznesení, tak by som chcela poprosiť o 5 minút na konzultáciu mojej skupiny, pretože naša skupina ešte nemohla o tejto otázke diskutovať. Ak budeme teda hlasovať, tak dajte nám aspoň 5 minút. Prepačte, ale spôsob, e, ako sa veci vyvinuli, je takýto. Niektoré politické skupiny sa rozhodli pre voľné hlasovanie ako koordinátorka. Nemôžem o tomto rozhodnúť mene skupiny, pretože sme nemali diskusiu dokonca ani minimálnu výmenu názorov. Takže buď o tom nehlasujme, alebo nám dajte pár minút na vnútornú diskusiu. Ďakujem. Um, Ďakujem. Postup vznikol preto, lebo nárok pána Rubiga a e, svobodu e, teda zaznel a ako minulý týždeň na koordinátoroch sa o tom diskutovalo. E, sme sa dohodli, že sekretariát vypracuje návrh uznesenia. A keď chceme k tomu niečo povedať, musíme to urobiť dnes, lebo ešte tento týždeň sa to musí dostať na plenum, inak to nepôjde. Takáto je povaha celého procesu. Ale myslím, že nájdeme nejaké schodné riešenie teraz. Kolega Tooms. Ehm, Čo by bolo dôležité, myslím si, je, aby sme tie otázky, ktoré spomenul kolega, prediskutovali s komisiou, aby ona na to mohla zareagovať a vysvetliť aj tým, ktorí nie sú tak zahlbení do tejto témy, o čo tu vlastne ide. Ešte mám tri prihlášky do diskusie. Pýtam sa, dáme slovo teraz e, komisii? To by mohlo byť múdre. Pani Ek, Madurel a pán Chichester sa potom ešte hlásia do diskusie. Takže dali by sme teraz slovo komisii, aby sme si už teraz vypočuli jej náhľad na vec. Ak teda niekto e, nie je proti, v tom prípade by som dala, zdal slovo pánovi O'Brienovi. Nech to stručne vysvetlí. Uh, Ďakujem pekne, pán predseda. Prvá vec. Tieto kompenzácie, je, to je dlhá, dlhý príbeh, komisia to rieši od začiatku liberalizačného procesu. Diskutovalo sa to už v roku 1997 poprvýkrát, ak sa nemilím, takže nič sme neunáhlili. Inteligence kompenzácie majú nahradiť dovoz, e, vývoz a tranzitné poplatky, čo by viedlo k neefektívnemu využívaniu prenosového systému v Európe. V roku 2003 e, s reguláciou trhu s elektrinou sa urobili ustanovenia pre férové transparentné pravidlá a mnohé z nich zahrňajú tieto kompenzácie. Sú tam ustanovenia pre komitológiu, usmernenia, ktoré sa majú zaviesť v rámci komitológie. Nič menej, ale už niekoľko rokov toto bolo dobrovoľné na základe TSO, ktorí majú pocit, že je to stále ťažšie a nie sú v pozícii pokračovať v týchto dobrovoľných dohodách a preto požiadali komisiu, aby vypracovala právne záväzné usmernenia v roku 2007. V roku 2007 a 8 teda v priebehu týchto dvoch rokov komisia toto preskúmala. Boli tu plne verejné konzultácie v roku 2008, koncom roka 2008 úzko sme spolupracovali so všetkými aktérmi. E, bol tam florenský proces v rámci roka 2009 a potom Tu boli návrhy v rámci komitológie pre neformálne v decembri a formálne v marci tohto roka. Boli tu dve e, komitologické e, usmrnenia, iba jedna z, jedno z nich sa zvažuje z technických dôvodov, že toto sa zrealizuje iba koncom marca 2011 a nahradí sa to novom, novým nariadením komisie v rámci nového legislatívneho balíčka. Všeobecný cieľ je spojiť obe nariadenia, vytvoriť agentúru, ktorá bude analyzovať náklady, vytvorí disponibilnú infraštruktúru. Toto by mohlo byť e, pozerané, nazerané ako analogické e, k úlohe národných regulátorov v rámci členských krajín agentúra je pripravená e, realizovať túto úlohu. Boli tu zavádzacie poplatky pre disponibilnú infraštruktúru a všetky s tým spojené náklady, napríklad dodatočné straty 100 miliónov, 100 miliónov. Diskutovalo sa o tom s expertami a tiež v rámci TSO témy Dohodli sme sa na tomto na stretnutí výboru, e, kde boli zastúpené členské štáty a plne si za tým stojím. Je to veľmi dôležitý e, vývoj, ktorý by mal úspešne ukončiť ten príbeh, ktorý už trvá príliš dlho. Ďakujem pekne. Ďakujem za tieto informácie. Teraz nasleduje kolegyňa Ek. Ďakujem. Najskôr no, myslím si, že text uznesenia by mali byť tak, ako predtým e, rozdistribuované, rozdaný členom, aby sme mohli mať diskusiu. Navrhla som, aby sme hlasovali a podporujem um, toto uznesenie. Also, Takže sekretariat to včera rozdal e-mailom, ale ešte teraz robíme fotokópie. Pani Maduel. Muchas gracias, presidente. Nosotros estamos preparados. Pekne, pán predseda. Môžeme prijať rozhodnutie. Mali sme diskusie a konzultácie a naše stanovisko je ísť cestou voľného hlasovania, pretože sú tu určité právne argumenty proti, ale je tu teda rozkol, pokiaľ ide o členské štáty. Takže myslím si, že pani De Castillo má pravdu. Koordinátori rozhodli, že bude diskusia na základe návrhu, ktorý uh, sekretariát mal rozdať, ale nehovorili sme o hlasovaní, ja to teda chápem, takže potrebujeme trochu času preto, aby sme o tejto téme rozhodli. Chápem ale aj to, že musíme prijať rozhodnutie čo najskôr a teda chápem, že pán predseda veci chce urychliť. Po konzultácii e, právnej služby a expertov moja politická skupina nevidí dôvod, prečo by sme mali byť proti tomuto. Je pravdou, že operátori sú rozdelení a že sú tu odlišné názory v rámci aj našej skupiny. My si myslíme, že je kľúčovo dôležité brať na zreteľ to, že usmernenia komisie sú len dočasné Komisia má v úmysle e, zadať štúdiu, ktorá pokrie reálny odhad nákladov a toto sa stane koncom roka 2010, čiže v ideálnom prípade by sme mali počkať na túto, túto konečnú analýzu. Takéto je naše stanovisko skupinu, skupiny. Ak máme hlasovať, tak hlasujme voľne, ale berme na zreteľ to, čo som práve povedala. Ďakujem. You, um, instinctive... Pán predseda, Inštinktívne by som sa chcel vyhnúť nejakému unáhlému mm, kroku a potom to ľutovať, ale chcel som navrhnúť, aby sme hlasovali, tak ako to máme v programe. A to by nám umožnilo získať čas potom pre tých, ktorí chcú mať konzultácie, takže ja podporujem uh, požiadavku pani De Castillo, aby sme mali krátke prerušenie programu na to, aby sme umožnili diskutovať v rámci skupín a potom, ak sa môžeme dohodnúť na čase, kedy teda sa vrátime a budeme hlasovať. Ale ja si myslím, že trošku času na diskusiu by bolo primerané a potom by všetci boli spokojnejší s tým, že ako by sme postupovali. Ak by sme to teda mohli v priebehu poludnia urobiť. Ďakujem. Mr. Vidal Quadras. Pán Vidal Quadras. Ďakujem pekne, pán predseda. Toto je príklad témy, kedy je ťažké mať jednotný názor alebo jednotné stanovisko v rámci politickej skupiny, pretože hovoríme o legitímnom konflikte záujmov medzi tým, čo nazývame tranzitné krajiny a netranzitné krajiny, ktoré sú zodpovedné za, za výrobu a prenos. Takže ako povedala pani Del Castillo, EPP má podobnú pozíciu ako ostatné skupiny. V rámci teda EPP sú tu rozkoly, je tu rozkol, odlišné názory. A preto nemôžeme prijať rozhodnutie teraz, predtým, ako by sme mali o tom diskusiu. Je veľmi ťažké, pán predseda, namietať e, dohode e, komitológie z procedurálneho hľadiska. Právna služba povedala veľmi jasne, podľa nej postup bol korektný, ale politika nie je iba o postupoch, sú tu aj ostatné prvky, ktoré zohrávajú svoju úlohu. Ale namietať to na základe postupov nie je niečo, čo by fungovalo. Samozrejme, že môžeme diskutovať o iných aspektoch. Pokiaľ ide o EPP, naši, náš koordinátor už vyjadril svoje stanovisko. Potrebujeme trochu času preto, aby sme si to medzi nami prediskutovali predtým, ako príjmeme stanovisko. Pán Rubik. Ďakujem, pán predseda. Chcel by som sa ospravedlniť, ale moje lietadlo meškalo hodinu. Myslím si, že tu ide o veľmi dôležitý principiálny prípad, pretože vieme, že Lisabonská zmluva samozrejme e, mení význam týchto vecí a my ako parlament máme povinnosť preskúmať, či to, čo komisia, o čom komisia rozhodla, skutočne zodpovedá e, platnému právu. A myslím si, že v tomto prípade práve Rosie priamo e, rozporuje e, tomu pohľadu vnútorného trhu. Potrebujeme vnútorný trh, a nemôže to byť, že pre nos budeme sa k nemu stavať inak, než by tomu bolo v prípade národného štátu je jedno, či je to Španielsko, Portugalsko alebo Fínsko. V Európe je dôležité, aby tieto krajiny mohli exportovať svoj, eh, eh, svoju elektrickú energiu, pretože to súvisí aj s investíciami, a tie investície sa jednoducho musia platiť. A nie je možné, aby teda bezplatne sa prenášal, elekt- prenášala elektrická energia, pretože by to vlastne bolo, bol nový e, typ e, obmedzenia a jednoducho nie je to v súlade s pravidlami vnútorného trhu. Ďakujem, pán Tomás. No. Because Austria will lose money. Ide o to, aby sa nestrácali peniaze Španielsko e, sa e, za to zasadzuje, pretože e, Španielsko vyhra z toho, čo navrhuje komisia. Moja krajina Belgicko nie je ani veľkou tranzitnou krajinou, ani importérom, ani exportérom, takže nemám skutočne žiaden veľký záujem v tejto veci. Ale chcel by som povedať dve veci. To bol môj návrh. Dva, dve veci by som chcela povedať. Je trošku zvláštne, že to teraz potrebujeme meniť pravidlá v prechodnom období, keď vytvárame ESA, e, teda Európsky regulačný orgán, ktorý potom naozaj bude na tom správnom mieste, e, pokiaľ pôjde vypracovanie tých najlepších, najsprávnejších čísel. Takže neviem, prečo by sme tento rok mali meniť pravidlá. A po druhé, myslím si, že komisia EU by mala mať trošku väčší rešpekt pred parlamentom. Ak je toto naozaj pre nich dôležité, mali stráviť určitý čas tým, aby nám vysvetlili, o čom to vlastne je, prečo to potrebujeme. A toto sú dva dôvody, prečo si myslím, že by sme mali hlasovať za toto uznesenie, pretože to bude mať snáď aj nejaký pedagogický účinok na komisiu. Ďakujem. Dobre, Ďakujem. Takže týmto sme popísali e, problém. Máme tu teraz e, problém týkajúci sa postupu. Dnes je totiž potrebné naše rozhodnutie, aby sa to dostalo na plenárku. A všetko teda prebehlo podľa plánu. Na druhej strane chápeme tých kolegov, ktorí hovoria, že potrebujú ešte trošku čas na to, aby sa o tom diskutovalo, ale sú tu teraz iba dve cesty. Buď teraz budeme e, pri hlasovaní e, hlasovať aj o tomto ako ďalší bod e, hlasovania, alebo čo by mohlo, možno, možno mohlo dať politickým skupinám trošku priestoru. Dnes budeme ešte raz hlasovať na konci zasadnutia. Akurát vám neviem povedať, kedy presne, o koľkej presne to bude, takže to by ste museli dávať všetci pozor. Tu je to riziko ale bola by tu tá férovosť, že každý kolega a každá politická skupina by získali ešte hodinku, dve času na to, aby sa na tú vec pozreli, aby ju prediskutovali s ostatnými. Iné možnosti tu nevidím. Alebo treťou variantou by bolo samozrejme dnes e, e, po obede ako e, začiatočný bod, ale máme tu hostia pána Oettingera, takže predtým by som nerád hlasoval ale teoreticky by to bolo možné. Nuž, ale veď my dnes, dnes môžeme rozhodnúť o podobe dnešného programu. Kolega Svoboda. Pán predseda, chcem poprosiť, aby sme si stanovili konkrétny časový okamih bez rozpravy, iba hlasovanie. To predsa musí byť možné. Ďakujem. Takže opakujem ešte raz návrh. Viem, že to nie je jednoduché. Prosím, musíte byť všetci presne tu. Keď povieme, že o tretej, ako Prvý bod, bod o, bude hlasovanie o tomto uznesení, tak si myslím, že každý do tej tretej ešte raz môže o tom porozmýšľať, ale o tretej sa bude hlasovať. Nechcem nechať čakať nášho hostia a potom máme aj ďalšie body na programe. Prosím. Hlasovanie bude trvať asi 30 sekúnd. Nie, predsa ide o to, či povieme áno alebo nie. Čiže môžeme to urobiť o tretej. O tretej, áno. Takže o tretej. Meníme program rokovania formálne. O tretej budeme hlasovať o tomto uznesení a potom môže... Jednoducho každý odhlasuje, ako bude chcieť. Pani Madurel? Pán predseda? Chápem, že veľké politické skupiny majú viac problémov sa spojiť a koordinovať ako malé politické skupiny. Nemohli by sme to hlasovanie urobiť e, o štvrtej alebo koncom schôdze, budeme mať viac času. Mohli by sme predsa bez problémov hlasovať po tom, čo príde pán Oettinger. Ďakujem. Um, Poprosili ma, aby sme to urobili, najlepš- aby sme to urobili najlepšie dnes predpoludním, lebo sa to musí ešte poprekladať, ide to do administratívy a tak ďalej. Takže o tretej, poprosím vás, aby ste všetci prišli o tretej. Ďakujem veľmi pekne. A tým môžeme pristúpiť k ďalšiemu bodu, hlasovanie o e, správe pani Badia Kučet. Všetci máte podklady, máte aj hlasovacie karty. Momentik. Takže ak súhlasíte, začneme s hlasovaním. Äh, Takže budeme postupovať na základe zoznamu. Ak súhlasíte, musíme dávať pozor kde musíme robiť zmenu. Čiže 41, pozmenujúci návrh 41, kto je za? Kto je proti? Zdržali sa? Schválené. Kompromis 1, kto je za? Momentík, kto je proti? Zdržali sa? Schválené. Pán Gaspari, niečo k postupu. Pán predseda, Domnievam sa, že máme pri dnešnom hlasovaní malý problém. Sekretariáty výborov ITRE a INTA sa asi nedohodli správne, pretože v hlasovacom zozname chýbajú všetky pozmenujúce návrhy, ktoré vyplynuli zo stanoviska INTA a preto sa obraciem na sekretariát ITRE. Ako vyriešite tento problém? Ešte raz opakujem, v hlasovacom zozname chýbajú pozmenujúce návrhy výboru INTA a nemôžeme predsa prejsť eh, cez tento zoznam bez toho, aby sme o tom hlasovali. Čiže sekretariat, ako po- budeme postupovať? Na toto nemôžem zodpovedať, dávam otázku ďalej sekretariatu. Pán Gaspari, dámy a pani, sekretariat mi hovorí, že dnes dostali poprvýkrát stanovisko výboru. Tá bola potom všetkým, pre všetkých vytlačená. Čiže formálne je to predložené, ale nikto e, z vás asi nie je schopný to ešte priradiť do hlasovacieho zoznamu. Čiže kritika je oprávnená, ale nevieme, kto e, za to nesie zodpovednosť. Ani sa mi nechce to teraz vyšetrovať. Podklady máme, ale nebolo to tam jednoducho zapracované. Čiže čo, odložíme hlasovanie alebo budeme pokračovať? Chce niekto, eh, aby sme to odložili? Povedzte to, ak to chcete odložiť. Ak nie, tak budeme pokračovať v hlasovaní. Je to síce eh, nehanebnosť, že sa to stalo, ale bohužiaľ. Christian Ehler? Ak chceme brať ostatné výbory vážne, tak si myslím, že nie sme teraz schopní hlasovať bez toho, aby to bolo e, zapracované do hlasovacieho zoznamu, pretože je predsa e, relevantné to, čo povedal e, výbor INTA Claude Turms. Myslím si, že keď e, sekretariat INTA by nám to mohol ešte včas zaslať, tak by sme... Takže ak, ak nie je možné z vášho rozhodnutia hlasovať, tak by sme mali hlasovať o tom, či budeme hlasovať ako prvý krok. Myslím, že to. Musíme o tom ešte e, diskutovať, pán kolega. Pán kolega Kaspari, e, Môžeme to ešte predložiť na plenárke. Tým by sa vlastne tie pozmeňujúce návrhy nestratili, ale mali by sme pokračovať dnes v hlasovaní. Takže pochopil som to tak, že by sme podľa niektorých to mali odložiť, podľa iných by sme to nemali odložiť. Čiže musíme hlasovať teraz o tom, či odkladáme hlasovanie. Kto je za odloženie hlasovania, kto je za odklad? Kto je za odklad hlasovania, prosím, zdvihnite ruku. Kto je proti odkladu hlasovania, ďakujem. Zdržali sa. Čiže pokračujeme ďalej v práci. Je to poľutovania hodné a um, ešte to nejako vykompenzujeme na plenárke. Čiže kompromis 1 je schválený. Júri 1. Kto je za Júri 1? Prosím, zdvihnite ruky. Kto je proti? Zdržali sa? Schválené. 47. E, Kto je za? Proti? Zdržali sa? Schválené. 48 za. Proti? Zdržali sa? Musíme to prekontrolovať elektronicky. Otváram elektronické hlasovanie. Prosím, zapnite hlasovacie zariadenie. Nepracuje to, nefunguje to. Mohol by niekto obslúžiť prístroj? Zdá sa, že to nevie každý. Musíme mať na to asi nejaké školenie, takže už to funguje. Otváram elektronické hlasovanie. Končím hlasovanie, výsledok. Takže je to schválené. Schválené. Pani kolegyňa Ek. Ja bei mir, ich bei mir auch nicht. Ani ja som to nevidel, je tu iba jeden. 55 k 52. <laughs> to predsa nie je možné. Tak koľko to teda bolo? Ja som myslel, že mi hovoria správne čísla, ale keby to bolo 50, tak to nemôže byť tak. Eh, Ešte raz. Ešte raz. Otváram hlasovanie. Už som úplne popletený. Máme tu dvoch ZPP e naviac. Zase tento starý problém. Končím. A teraz 24 k 20. Schválené. Napriek tomu je to schválené. Teraz teda 49 v dvoch častiach. Prvá časť za. Proti. Zdržali sa schválené. Druhá časť za. Proti. Zdržali sa Zamietnuté 50 za. Proti. Zdržali sa. Schválené. 51 za. Proti. Zdržali sa. Schválené. 52 v dvoch častiach. Prvá časť za. Proti. Zdržali sa. Schválené. Druhá časť za. Proti. Zdržali sa. Schválené. Potom odpadajú. Ďalšie, 56. Päťdesiat šesť. Za. Proti. Zdržali sa schválené. sedem. Za. Proti. Zdržali sa. Schválené. Kompromis 2 za. Proti? Zdržali sa? Schválené. Júri 12 za. Proti? Zdržali sa? Schválené. 60 za. Proti? Zdržali sa? Schválené. 61 za. Proti? Zdržali sa? Schválené. 62 za. Proti? Zdržali sa? Schválené. 63 za, proti, zdržali sa, schválené. 64 za, proti, zdržali sa, schválené. 65 za, proti, zdržali sa, schválené. 66 za, proti, zdržali sa, schválené. 67 za? Proti? Zdržali sa? Schválené. 69 za? Proti? Zdržali sa? Prijaté. 70. Kontrolujeme 69. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Výsledok je taký, že je to schválené 70 za, proti, zdržali s... Ešte raz to opakujem. 70 za, proti, zdržali sa, schválené. 71 za, proti, zdržali sa, schválené. Ďalšie odpadajú. Kompromis 3. E, kto je za, kto je proti? Zdržali sa? Schválené. 76 za. Prepačte, 73 za. Proti? Zdržali sa? Schválené. 76 za. Proti? Zdržali sa? Schválené. Číslo 3 imko za Proti? Zdržali sa? Schválené. 4. Kompromis 4 za. Proti? Zdržali sa? Schválené. Júri 16 za. Proti? Zdržali sa? Schválené. Júri 5 za. Proti? Zdržali sa? Schválené. 78 za. Proti? Zdr- schválené. 79 proti, zdržali sa, schválené. Kompromis 5 za, proti, zdržali sa, schválené. 81 za, proti, zdržali sa, schválené. O Juri 8 za, proti, zdržali sa, schválené. Kompromis 6 za, proti, zdržali sa, schválené. 89 za, proti, zdržali sa. Aj to je schválené. 88, 88 za, proti, zdržali sa, schválené. 8 imko za, proti, zdržali sa, schválené. 91 za, proti, zdržali sa, schválené. Kompromis 7 za, proti, zdržali sa, schválené. 93 za, proti, Zdržali sa? Aj to je schválené. 94 za. Proti. Zdržali sa? Schválené. 95 za. Proti. Zdržali sa? Schválené. Juri 2 za. Proti. Zdržali sa? Schválené. 96 za. Proti. Zdržali sa? Schválené. 97 za. Proti. Zdržali sa? Schválené. Kompromis 8 za. Proti. Zdržali sa? Schválené. 101 za. Proti. Zdržali sa? Schválené. 102 za. Proti. Zdržali sa? schválené. 103 za, proti, zdržali sa schválené. Kompromis 9 za, proti, zdržali sa schválené. Kompromis 10 za, proti, zdržali sa schválené. Júri 10 za, proti, zdržali sa schválené. Kompromis 11 za, proti, zdržali sa schválené. 115 za, proti, zdržali sa schválené. 116 za, proti, zdržali sa schválené. 117 za, proti. Elektronické hlasovanie poprosím. 117, otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Je tu jeden z EPP naviac, dvaja, čiže dvaja členovia ľudovcov naviac, jeden Končím hlasovanie. Je to schválené. 118. 118 následuje za. Za. Proti. Zdržali sa. Zamieta sa. Kompromis 12 za. Nie, to odpadá. Čiže kompromis 12 je za, proti, zdržali sa, schválené. Teraz zase ich veľa odpadá, 125 za, proti, 125 nie, 125 ešte raz za, proti, zdržali sa, schválené. 127 za, proti, Zdržali sa schválené. 129 za. Proti. Zdržali sa schválené. 132 za. Proti. Zdržali sa schválené. 133 za. Proti. Zdržali sa schválené. 14 imko za. Proti. Zdržali sa schválené. Pani Kochmierin. Prepačte, ešte raz sa musím k 119 vrátiť. 88 bola prijata, to znamená, že o 119 sme mali hlasovať. To, že by sme nemuseli hlasovať, to sa týka ďalšieho e, pozmeňováku IMKO 4. Máte pravdu, máte pravdu, správne. Čiže iba druhá časť, ale napriek tomu. Dobre, že niekto dáva pozor. Čiže ešte sa musíme v krátkosti vrátiť e, k 119. pani Kochmierin. Druhá časť, o tom musíme hlasovať. Kto je za? Kto je proti? Zdržali sa? Čiže je to schválené. 14. Mám to správne? 14 imko. Kto je za? Proti? Ešte raz prosím. 14 za. Proti? Zdržali sa? Schválené. Imko 1 za proti, zdržali sa, schválené. Imko 2 za, proti, zdržali sa, schválené. Štvorka za, proti, zdržali sa, zamieta sa. Kompromis 13 za, proti, zdržali sa, schválené. Osmička za, proti, zdržali sa, schválené Kontrola. Musíme to skontrolovať. Otváram hlasovanie. Osmička. Osmička kontrolujeme. Končím hlasovanie. Je to zamietnuté. Devina za. Proti. Zdržali sa. Schválené. Desina za. Proti. Zdržali sa. Schválené. Jedenástka za. Proti? Zdržali sa? Zamieta sa. 12 za. Proti? Zdržali sa. Schválené. 13 za. Proti? Zdržali sa. Schválené. Ačko. A. Juri A. Za. Proti? Zdržali sa. Schválené. Kompromis 14 za. Proti? Zdržali sa. Schválené. 18 za proti, zdržali sa, schválené. 19 za, proti, zdržali sa, schválené. 20 za, proti, zdržali sa, schválené. 21 za, proti, zdržali sa, skontrolujeme to. 21. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Schválené. 22 za. Proti. Zdržali sa. Schválené. 23 za. Proti. Zdržali sa. Zamieta sa. 24 za. Proti. Zdržali sa. Schválené. Pardon. Zamieta sa. Pardon. 25 za. Proti. Zdržali sa. Schválené. 26 za. Proti. Zdržali sa schválené. Juri C za, proti. Zdržali sa schválené. 27 za, proti. Zdržali sa. Zamieta sa 28 za, proti. Zdržali sa. Aj to sa zamieta. Kompromis 15 za, proti. Zdržali sa. Schválené. Juri D za, proti. Zdržali sa? Schválené 32 za. Proti? Zdržali sa? Schválené. 33 za. Proti? Zdržali sa? Je to tesné. Čiže elektronické hlasovanie. 33. Otváram hlasovanie. Otváram hlasovanie. Všetko je v poriadku. Končím hlasovanie. Zamieta sa. Juri B. Za. Proti. Zdržali sa. Schválené. 34 za. Proti. Zdržali sa. Schválené. 35 za. Proti. Zdržali sa. Schválené. 36 za. Proti. Zdržali sa. Schválené. 37 za. Proti. Zdržali sa. Schválené. 38 za. Proti. Zdržali sa. Schválené. 39 za proti, zdržali sa, zamieta sa, 40 za, proti, zdržali sa, schválené, 40. Celý text e, vo svojej celistvosti, elektronické hlasovanie, konečné hlasovanie, otváram hlasovanie, končím hlasovanie, schválené jednomyselne. Čiže všetko je jasné. Teraz ešte dodatočné hlasovania. Jednotka, kto je za? Pozmeňujúci návrh 1. Proti? Je to schválené. Dvojka za? Proti? Zdržali sa? Schválené. Trojka za? Proti? Zdržali sa? Schválené. Záverečné hlasovanie znova elektronické. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Jednomyselný súhlas. Gratulujem. A teraz ešte e, návrh uznesenia v pozmenenom znení. Znova elektronické hlasovanie. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Aj toto hlasovanie je jednoznačné. Ďakujem veľmi pekne. Tým sme ukončili tento bod na programe. Ďakujem a teraz môžeme pokračovať. Myslíte na to, že o tretej je hlasovanie. Presne o tretej. Buďte presní. Teraz bod 5. Máte pred sebou program rokovania. Dobudovanie vnútorného trhu v oblasti elektronického obchodu. Ak dovolíte, môžete diskutovať vonku, tak aby tu bol trošku kľud, pretože niektorí by chceli aj počúvať. A bolo by dobre, keby ste diskutovali vonku. Dieser Bericht, da liegt uns eine Stellungnahme. V tejto správe máme stanovisko kolegu Cukalasa, dám teraz kolegovi slovo a poprosím ho a poprosím aj ostatných, aby už boli potichu. Ďakujem, pán predseda. Well, e-commerce is a key 20... Elektronický obchod je kľúčový pre dva, trh 21. storočia. Jeho rozvoj je nevyhnutný pre vytvorenie európskeho digitálneho jednotného trhu a okrem toho elektronický obchod má význam pre dokončenie vnútorného trhu tým, že poskytuje príležitosť pre 500 miliónov spotrebiteľov, aby mohli zdieľať a porovnávať produkty. Elektronický obchod už teraz predstavuje značné percento celkového maloobchodného sektora je to 5 a celková hodnota sa odhaduje na 140 miliard dolár eur. Elektronický obchod stále narastá na národnej úrovni, ale cezhranične je tu veľké zaostávanie. Od roku 2006 do roku 2008 hodnota alebo spotrebitelia nakúpili aspoň jeden e, tovar alebo produkt na internete sa zvýšil z 27 na vyše 30 a cezhraničný elektronický obchod ale zostáva stabilný na úrovni 6 až 7 51 obchodných subjektov predalo prostredníc, predáva prostredníctvom internetu, ale zároveň iba 21 súčasne prevádza cezhraničné transakcie. Je to zníženie oproti 29% v roku 2006 v čase, kedy ehm, domácnosti pod, sú pod finančným tlakom, spotrebitelia mm, nakupujú čoraz viac na internete a porovnávajú ponuky online a dúfajú, že nájdu tú najnižšiu cenu. Čoraz viac obchodníkov sa obracia na elektronický obchod, aby podporili svoje kamenné obchody a elektronický obchod má um, schopnosť preformovať európsky trh, ide o cenu a uh, produkty, ktoré sa dajú takto porovnávať, ale ešte stále existujú prekážky. Uh, a fragmentujú tento, potenciálne, e, tento potenciál. E, no a na nešťastie súračný stav vecí v elektronickom obchode v Európe je taký, že je to virtuálny trh pre európskych maloobchodníkov, ktorí predávajú produkty, ktoré sú vyrábané predovšetkým v Číne, využívajú webové servery a počítače, ktoré sú vyrobené v Číne ktoré majú software vyvinutý v USA prostredníctvom transakcií, ktoré sú e, zabezpečené certifikátmi z USA. Využívajú kreditné karty a platobné systémy, ktoré prevádzkujú americké spoločnosti, ktoré sú e, dodávané logistickými spoločnosťami so sídlom predovšetkým v USA. Jediná vec, ktorá je čisto európska v tomto reťazci, sú európske E, európske právo a dane a na nešťastie toto práve je oblasť, ktorá je najväčšou prekážkou pre cezhraničný elektronický obchod v rámci Európskej únie. Nechcem uh, tu znieť ako uh, ochranár či protekcionista, práve naopak, ale musíme nájsť spôsob, ako tento európsky rámec pre cezhraničný elektronický obchod čo najviac zjednodušiť, zefektívniť preto, aby sme uvoľnili potenciál stov, stoviek tisícov Mm, spotrebiteľov, aby v Európe sa vytvoril online trh, ktorý dá, prinesie hodnotu európskym občanom. V USA existuje jedna spoločnosť a v Európskej únii takéto niečo nemáme. To sa dá zabezpečiť e, bezpečným online prostredím, kde by bolo možné realizovať online transakcie prostredníctvom služieb, ktoré mm, by pokryli e, neefektívnosť existujúceho systému pre cezhraničný e, elektronický obchod. Toto by malo byť našou úlohou rozvíjať jednoduchý, e, e, nákladovo efektívny e, rámec pre elektronický obchod, v ktorom všetky európske podniky a spotrebitelia mohli vzájomne tento, toto prostredie využiť. Komisia má o tomto veľmi podrobné záznamy. Mm, pani Kuneva bola efektívna v tomto v tejto oblasti. Vydali sa oznámenia, ktoré primerane opisujú problém elektronického obchodu a navrhujú riešenia. Súkromný sektor a spotrebiteľské skupiny sa zhodnú, že je tu veľmi e, mm, že je tu veľmi dôležitý potenciál na zmeny. Európska únia má niekoľko nástrojov k dispozícii preto, aby sa skompletizoval vnútorný trh pre elektronický obchod. Je tu smernica o službách, a smernica o neférových komerčných postupoch, smernica o elektronickom obchodu, obchode a o spotrebiteľských právach. Zvyčajne je problémom v EÚ to, že máme príliš veľa nástrojov. Teraz je na čase, aby sme pokročili, prekonali prekážky elektronického obchodu, aby sme zvýšili dôveru spotrebiteľov prostredníctvom rozvoja efektívnej politiky a postupov, čo je zásadné pre dosiahnutie digitálneho jednotného trhu v Európe to je základ pre digitálny svet. Ísť rýchlejšie ako byrokracia. Elektronický obchod je veľmi dôležitý pre priemysel v Európe, pre elektronický a internetový priemysel a my sa zasadzujeme za jeho podporu. Dúfam, že mnohé dôležité e, návrhy našich kolegov povedú k vyváženému, efektívnemu stanovisku, ktoré bude mať takéto znenie. Ďakujem. Chcel by som sa poďakovať. Kolega Enčiu má slovo ako prvý. Ďakujem, pán predseda. Ja som tieňovým spravodajcom za moju politickú skupinu a preto by som chcel týmto privítať túto správu. Pán Cukala sa veľmi snažil eh, o dobrú spoluprácu s nami pri vypracovaní tohto stanoviska a veľmi dobre sme spolupracovali aj s IMCO. Vo svojom oznámení komisia poukazuje už na jeden z najväčších problémov pri e, cezhraničnom elektronickom e, obchodnom styku. je o nízku harmonizáciu medzi jednotlivými národnými predpismi práve v oblastiach ako ochrana spotrebiteľa, e, DPH, recyklácia a teda podobné poplatky čo vedie k obmedzeniu e, k elektronického obchodu. To znamená, že medzi určitými členskými štátmi neexistuje žiaden takýto typ obchodu, čo blokuje opäť vnútorný trh. Tieto problémy treba vyriešiť. A to by sa stalo, ak by e, komisia navrhla smernicu na tému ochrany spotrebiteľov v tejto oblasti. Chcel by som povedať na záver, e, že pán Cukalas, e, že naozaj podporujem jeho prístup e, odsek 20, článok 20 odsek 2 príslušnej smernice treba uplatniť. Členské štáty by mali byť vyzvané, aby Eh, ukončili eh, diskriminačný prístup k obchodníkom. Nemalo by byť už ďalej možné, aby eh, sa delilo medzi spotrebiteľmi podľa toho, kde majú sídlo alebo kde má sídlo obchodník. Mala by tu existovať možnosť jednotného kontaktného miesta, kde by sa vlastne všetky formality mohli vyriešiť. to aj za účelom zjednodušenia ohlasovacej povinnosti pre DPH. Som za to, aby sme k tejto téme pristupovali um, zo širšieho hľadiska, teda krajina pôvodu um, Túto by vlastne mali eh, vlastne prisúbiť k určitým krokom obchodníci, ktorí chcú poskytovať svoje eh, tovary a služby cezhranične. Zároveň by tu malo byť možné vytvoriť prepojenie medzi jednotlivými daňovými orgánmi členských štátov. Takže to by súviselo aj s harmonizačnými opatreniami pre tých obchodníkov, ktorí chcú predávať cezhranične je teda potrebný jednotný právny rámec aj pre registráciu e, obchodníkov. Zároveň som toho názoru, že zo strany komisie e, je potrebné stanoviť určité spoločné štandardy a preskúmať aj, e, či sa uplatňujú pri cezhraničnom elektronickom obchode. Napríklad by malo byť možné umožniť, aby tu bol zadarmo prístup k informáciám, ako napríklad e, názvy e, dodávateľov, e, čísla dodávateľov a iné možnosti identifikácie obchodníkov. Myslím si, že dokumenty by sa mali zverejniť v je v jazyku Európskej únie vo francúzštine, nemčine alebo angličtine plus v národnom jazyku a maloobchodníci by mali požiadať o povolenie pre vykonávanie takéhoto typu obchodu a tiež mali by využívať e, dôveryhodné značky. Mali by v každom prípade podporovať e, takéto činnosti na vnútornom trhu a spotrebitelia Mm, takto budú môcť mať dôveru v služby, ktoré poskytujú takíto obchodníci. Všetky tieto povinnosti, e, platby, TVA, e, DPH, pardon, komisia by v budúcnosti mala harmonizovať e, s potrebné dane v oblasti elektronického obchodu a pokiaľ ide o všetko, čo sa týka dôvery spotrebiteľov v tie platobné nástroje, ktoré sú e, online, napríklad debetné alebo kreditné karty, mali by sme podporovať bezpečnostné normy, ktoré by boli vysoko náročné. Mali by sme podporovať bezpečnostné normy pre transakcie, ktoré sa robia kreditnými a debetnými kartami akceptovanými jednoznačne a implementované jednoznačne v členských krajinách aby sme navýšili bezpečnosť takéhoto typu transakcií a tiež prekonali prekážky, ktoré sa objavujú v platobných postupoch využívajúcich kreditné karty. Niektoré platby sa neakceptujú v niektorých podnikoch a mm, zo strany maloobchodníkov. Tieto normy sú dôležité preto, aby sme mali spoločný rámec, brali do úvahy ochranu osobných údajov. Mali by sme zakázať všetky typy diskriminačných krokov, ktoré e, realizujú niektorí maloobchodníci. Napríklad požadujúc e, dokumenty, to, kópie kreditných kariet alebo osobných dokladov pre vykonávanie takýchto cezhraničných transakcií. Zároveň chcem upozorniť komisiu na závislosť týchto dokum- na týchto dokumentoch, aby sme mohli robiť e, transakcie kreditnými kartami mimo EÚ, napríklad Visa alebo Mastercardy. Karty. Komisia <clears throat> pokiaľ ide o transakcie medzi dvomi subjektami, kvôli tomu, že nemáme tu jednotný európsky nástroj, tak jedna strana musí financovať takéto transakcie. 0,2 to je strop pre platby za takéto cezhraničné transakcie a to nestačí. Preto, aby sme mali udržateľný systém. Visa je banková skupina, ktorá robí v čase krízy obrovské, dosahuje obrovské zisky, ale spotrebitelia a maloobchodníci bojujú za prežitie. Za takýchto podmienok si myslím, že Európska únia by mala profitovať zo systému online transakcií kreditnými kartami na, v celoeurópskom meradle. A banky by mali prísť s európskou alternatívou typu e, vízu, Visa alebo Mastercard preto, aby Európa bola na svetovej scéne konkurencieschopná v oblasti týchto platieb kreditnými kartami. Mali by sme mať platobný nástroj, ktorý by bol špecifický pre Európu. Som tiež za koncepčné normy špecifické pre elektronický obchod, ale mali by sme mať tiež na zreteli slobodu slova, pokiaľ ide o malobchodníkov a podporu ich produktov prostredníctvom reklamy, ktorá vedie k nárastu konkurencieschopnosti medzi malobchodníkmi a teda prináša zlepšenie ponuky. Vzhľadom na súčasnú krízu a úroveň nezamestnanosti si myslím, že jednotný európsky trh v oblasti cezhraničného obchodu predstavuje jedinečnú možnosť pre spustenie ekonomické a hospodárske oživenie EÚ a Európska únia musí, sa tomuto, e, musí tomu venovať maximálnu pozornosť. V tomto smere by som chcel požiadať komisiu, aby implementovala e, plán obnovy týchto online transakcií, hlavne pre nezamestnaných. A toto by sa malo prostred, robiť prostredníctvom finančných stimulov, ktoré by brali do úvahy citlivú situáciu, v ktorej sa tieto nezamestnané osoby nachádzajú. Chceli by sme napríklad dotovať <clears throat> vybavenie prostredníctvom hardveru um, a uľahčenie prístupu nezamestnaných k internetu. Toto je moje stanovisko. Myslím si, že tento návrh je veľmi dôležitý a dúfam, že Komisia vezme do úvahy naše návrhy preto, aby sa elektronický obchod e, podporil. A čakám vaše stanoviska, vaše návrhy a všetky kritické pripomienky ku všetkému, hlavne teda zo strany e, zastupcov komisie. Ďakujem. Kolegyňa Kochmerín, ďakujem, už toho bolo veľa povedaného, preto sa e, pokúsim sústrediť iba na pár málo bodov. Na jednej strane si myslím, že je naozaj najvyšší čas, aby sme sa zaoberali opäť touto témou, e, pretože posledná smernica je už naozaj dosť stará. V minulých rokoch sa vlastne toho malo e, viacero teda veci udiať. Komisia mala už minulý rok vypracovať aktualizovanú správu, nestalo sa tak, takže je dobré, aby sme to trošku posúrili a tlačujú na to, aby sa zmenili e, pravidlá, pretože sa toho veľa stalo v tejto oblasti. Nemecko medzi rokmi 2001 a 2009 e, napríklad e, prišlo na to, že počet osôb, ktoré nakupujú na internete, zvýšil, zvýšil sa z 12 miliónov na takmer 40. Takže naozaj ide o strojnásobenie tohto čísla. Veľa sa toho teda deje a myslím, že by sme teda mali preskúmať mnoho pravidiel, ktoré vedú k tomu, že tí, ktorí obchodujú na e, internete alebo tam nakupujú, sú diskriminovaní, znevýhodňovaní voči tým, ktorí idú naozaj do obchodu a e, tam um, um, pristúpia k nakupu alebo predaju. Takže Chceme tu právne zrovnoprávnenie medzi online obchodom a obchodom um, v kamenných obchodoch. Napríklad ide tu o prepojenie že je možné obchodovať na internete iba s tým a iba tí môžu e, e, toto predávať, ktorí majú aj niekde e, naozaj fyzický obchod, takže, takže offline obchod je podmienkou pre online obchod. To môže pochádzať iba z takého obdobia, kde boli úplne iné východiska než teraz. Takže mali by sme sa zasadiť za to, aby mali spotrebitelia lepšiu ponuku a transparentnejšie ceny aby sa teda zlepšil prístup k online obchodom a aby internetoví obchodníci mali rovnaké práva a povinnosti ako tí, ktorí obchodujú offline. Z toho vychádza, že treba preskúmať viacero pravidiel a mali by sme tlačiť na komisiu, aby pripravila aktualizovanú novú úpravu čo najskôr. Ďakujem. Äh, Ďakujem vám. A Nasleduje eh, David Mayer za komisiu. Nech sa páči. Much, be... Pekne, pán predseda, budem stručný a ďakujem všetkým spravodajcom a tieňovým spravodajcom za ich uvítanie a za ich veľmi konštruktívne pripomienky. Z nášho pohľadu toto je veľmi komplexný problém, a ľudia to spomenuli problém v oblasti ochrany spotrebiteľov, platobných systémov, DPH, riadenia e, tovarov. <clears throat> Takže veľmi komplexný problém, ale tento vyústiuje do veľmi jednoduchého e, problému pre spotrebiteľov. Keď sme to preštudovali podrobne, tak sme zistili, že asi 50-55 prípadov je takých, že spotrebitelia mohli ušetriť až 10 ak nie viacej, ak nakúpili e, tovar cezhranične, aj keď e, do toho započítame všetky náklady e, na obaly a na dopravu, ale 60% bolo takých prípadoch, kde sa e, spotrebitelia toto pokúsili, tak boli zablokovaní, e, spoločnosti odmietli takéto transakcie, čiže cezhraničné operácie sú veľmi ťažké a niekedy nefungujú, má to skutočne negatívny dopad, dopad na intenzitu hospodárskej súťaže v každom členskom štáte, zvlášť tých malých. Keď nemôžete kúpiť niečo online cez hranične, tak pravdepodobne to nemôžete kúpiť vôbec v malom členskom štáte. Takže ak to myslíme vážne, chceme integrovať um, tú maloobchodnú zložku a, a chceme skutočnú hospodárskú súťaž a profit pre našich spotrebiteľov, tak musíme cezhraničný elektri, elektronický obchod dostať do poriadku. Je to komplexný problém navezujúci na mnohé ďalšie. Myslím si, že je to veľmi dôležitá príležitosť pre malé a stredné podniky. Možno malé a stredné podniky vyrábajú produkty, ktoré na národnej scéne majú relatívne malý dopyt, ale na medzinárodnej je to situácia úplne iná. Je tam dopyt, ktorý by mohol zabezpečiť prežitie takýchto operácií, čiže pre malé a stredné podniky je cezhraničný elektronický obchod dôležitý. Musí byť jednoduchý, efektívny a spotrebitelia musia mať v neho dôveru. Čiže správa a správa IMCO je niečo, čo má našu pozornosť a komentáre e, podľa mňa vedú k tomu presvedčeniu, že môžeme na tejto báze spolupracovať. Ďakujem. Ďakujem, ešte sa hlási kolega Henen. Chcel by som dať jemu teraz slovo. Merci, monsieur le président. Ďakujem pekne, pán predseda. Budem veľmi stručný, aby som zbytočne nepredlžoval túto diskusiu. Myslím, že by sme sa mali na tento problém po- pozrieť opačne. Prečo cezhraničný elektronický obchod nenapreduje zatiaľ, čo internetový obchod e, v, na národnej úrovni napreduje len preto, lebo nie je deň, keby spotrebiteľ z inej krajine nebol nejakým spôsobom poškodený takým zlým obchodníkom. Keď sa pozrieme na Belgicko alebo Francúzsko, uh, med, internetový cezhraničný obchod zomrie pre tých, ktorí ho chcú e, zabiť tým, že nebudú rešpektovať spotrebiteľov. Dobre, takže ďakujem. Nehlásia sa e, žiadni e, ďalší e, kolegovia do diskusie. 6. maj, štvrtok, 12 hodín je konečná lehota pre predstavovanie pozmeňovacích návrhov. Ak nemáte nič proti, tak budeme takto postupovať. A týmto by sme vybavili tento bod programu. Prešli by sme teraz k bodu 6, správa internetu, ďalšie kroky. Kolega Soza Wagner je spravodajcom. Máme tu trošku malý technický problém v tejto súvislosti, teda nahlásenú videokonferenciu s expertom. V prvom rade tam bol problém s pretlmočením tejto videokonferencie, potom neskôr e, tu boli technické problémy, takže dnes to nebude možné ju uskutočniť. Ale poprosil by som teda aspoň spravodajcu, aby predniesol svoju časť aj tých, ktorí sa chceli vyjadriť. No a potom uvidíme, e, čo urobíme neskôr so vyjadrením experta, či to dobehneme e, niekedy neskôr, alebo ako to urobíme. Ale mali by sme teraz e, využiť túto príležitosť a prediskutovať váš návrh stanoviska. Takže, pán Soza Wagner, máte slovo. Ďakujem pekne, pán predseda. Som veľmi rád, že môžem privítať expertov, ktorí sme sem pozvali. Toto sú e, experti na internetové riadenie a správu, pretože na to sa pozerá návrh mojej správy. Všetci poslanci by mali mať e, návrh tejto správy pred sebou. Rozdali sme to pred niekoľkými dňami vo všetkých európskych eh, oficiálnych jazykoch. Takže pokiaľ tomu ja rozumiem, jedine teda, že by ste, pán predseda, rozhodli inak, myslím si, že by bolo dobré, keby sme si vypočuli našich expertov a išli v tom poradí, ako si bude pán predseda želať. Chápem, že je tu problém v súvislosti s videospojením. Ale ak e, nemôžeme mať videokonferenciu, tak potom budeme mať len jedného, nebudeme mať len jedného z hostí, ostatní sú tu a teda môžete to zmanéžovať, pán predseda. Dobre, takže teraz by sme mohli prejsť k tomu, aby sme vyzvali e, dámy a páni expertov, ktorí sa mohli zúčastniť, aby sa vyjadrili. Frederik Dong, ak to vidím správne, je eh, prvým z nich, takže tomu by som chcel dovzdať slovo. Thank you, Chairman. Ďakujem pekne, pán predseda, vážení členovia Európskeho parlamentu, dámy a páni. Je to pre mňa veľká čest, že môžem vystúpiť vo výbore ITRE je to veľmi dôležitá správa o internetovom riadení, ku ktoré mám vystúpiť. Internetové riadenie je kľúčové pre internetovú spoločnosť a my si myslíme, že sa s vámi môžeme podeliť s dôležitými skúsenostiami, pretože úzko spolupracujeme v mnohých takýchto fórach na medzinárodnej, národnej a lokálnej úrovni. Chcel by som začať tým, že opíšem internetové modely a tiež, čo máme na mysli pod internetovým e, e férovým systémom, E, ktorého sme súčasťou, pretože sme e, presvedčení, že toto je úzko prepojené s princípmi, ktoré by mali predstavovať riadiace nástroje, kdekoľvek sa už e, takéto riadenie deje. Internet je geniálny, pretože je decentralizovaný, čo maximalizuje moc jednotlivých užívateľov vytvárať alebo používať hardware, software a služby, ktoré najlepšie splňajú ich potreby. Toto umožňuje internetu pokračovať v tom, že bude platformou pre kreativitu, inovácie. A rovnako dôležité sú aj štruktúry internetových e, riadiacich nástrojov, ktoré mnohými spôsobmi nad rámec technickej architektúry sú otvorené, transparentné, inkluzívne. A toto je neoddeliteľná súčasť všetkých trhov a internetového rozvoja. Voláme to internetové modely rozvoja a nielen, že je to zodpovedné, ale sme presvedčení, že to má hlboké dopady na mnohé ďalšie aspekty e, ľudského prežitia, ľudských projektov, vrátane širších aspektov internetového riadenia inštitucionálnych zmien. Jasným príkladom inštitucionálnych zmien je internetové riadiace fórum. IGF je fórum o riadení internetu, je otvorené, inkluzívne, je to dialog pre preškomanie kľúčových vecí v internetovom rozvoji spôsobmi, ktoré neboli jednoducho možné v tradičných modeloch kontroly skutočne môžeme povedať, že IGF a Európska platforma Eurodix sú jedinečné fórum, kde myšlienky sa dajú preskúmať a testovať jednotlivými hráčmi na rovnakej úrovni, férovo, bez toho, že by tu boli nejaké um, vládne zásahy. Hodnota modelov tiež jasne bola uznaná zo strany OECD, ktoré vyzýva pre väčšiu decentralizáciu sietí, e, formuláciu politiku pre internetovú trhovú e, ekonomiku a toto by malo byť normou. Sú tu mnohé veľmi dobré príklady takéhoto riadenia aplikácie, ktoré umožňujú e, alebo napomáhajú riadeniu vecí verejných a využívaniu potenciálu e, internetových modelov, ktoré pretvárajú tieto nástroje. Takže v, z praktického hľadiska, čo internetový model znamená, v prvom rade Internet je sieť desiatok tisícov sietí, ktoré e, sú distribuovanou zodpovednosťou. Po druhé, Funguje to preto, lebo je tu spolupráca mnohých organizácií s mnohými, s mnohý, ktoré majú odlišnú históriu. Sú tu podnikatelia občanskej spoločnosti, akademická obec a predstavitelia vlád zastúpenia. Toto je kľúčové pre úspech internetu. Po tretie, Rozvoj internetu je založený na otvorených normách, ktoré sú pretvárané a um, distribuované slobodne a internetové modely sú založené na široko podporovaných kľúčových princípoch, ako napríklad end-to-end, -end, ktoré podporujú vytváranie globálnych modelov pre úspešné a často prekvapivé aplikácie. Teda, krátko povedané, internetový model je robustný, flexibilný, adaptívny systém, ktorého hodnota je väčšia ako niektorá, hodnota niektorých jeho častí a uvidíte, že sú tu kľúčové príklady takýchto úspešných modelov e, v internetovom systéme a v organizáciách, z ktorých e, je zložený. Toto nás privádza k druhému bodu, čo je interný Internet ecosystem. Internetový ekosystém, to je termín, ktorý sa používa na opis prostredia, organizácie, komunít, ktoré spoločne e, smerujú, nasmerovávajú operácie, technológie, infraštruktúry, ktoré, z ktorých sa skladá globálny internet. Tieto organizácie zdieľajú spoločné hodnoty pre otvorený rozvoj internetu. Takže organizácie, ktorá zahrania internetový ekosystém, e, zahrania technické rozvojové e, organizácie ako IETF, to je pracovná skupina pre internetový e, engineering a potom sú tu organizácie, ktoré riadia zdroje, sú tu globálne adresy, napríklad ICANN, to boli pôvodne internetové registre a potom mnohé registre domén. Po tretie, spoločnosti, ktoré poskytujú e, služby v infraštruktúry, napríklad e, sieťoví operátori a e, platformy na internetovú výmenu, potom e, fyzické osoby, ktoré využívajú internet na komunikáciu, vrátanie rozvoja inovatívneho softvéru a služieb a po piaté, Organizácie, ktoré poskytujú vzdelávanie a budovanie kapacít pre rozvoj a využívanie internetových technológií, ako napríklad multilaterálne organizácie, vzdelávacie inštitúcie a agentúre, vládne agentúry. Chcel by som riešiť jednu z tém, ktorá je centrálna pre oznámenie komisie a pre správu pána Wagnera a to ma povedie k tomu, že pokriem aj tému ICANN. Ako vidíte z opisu internetového ekosystému, ICANN je dôležitý prvok v internetovom ekosystéme, ale nezabúdajme na to, aký je mandát ICANN. Je to dôležité, ale ešte stále je tá technická funkčnosť úzká. Je to dôležitý hráč, ale nie je to jediný alebo predominantný orgán internetového riadenia E, internetová spoločnosť je presvedčená, že ICANN e, má úlohu, ktorá je špecifická a je to kľúčové pre zdieľanie globálnych zdrojov. Stručne povedané, verejné záujmy musia byť kľúčovým cieľom ICANN. A to znamená, že ICANN potrebuje zabezpečiť e, model dobrého riadenia. Znamená to, že nasledujúce kľúčové princípy budú uznané a implementované najskôr transparentnosť, inými slovami musí pokračovať v zlepšiemu v lepšom poskytovaniu užitočných včasných informácií o operáciách a súčasných témach, ako aj e, plné zverejnenie racionálnych rozhodnutí. Po druhé, všetci aktéry sa musia na tom zúčastňovať, rozhodnutia, ktoré sú založené na dôkazoch. Po štvrté, inkluzívny dialog. Je to dôležité, aby tieto modely znamenali, že všetci hráči budú spolu komunikovať a spolupracovať na rovnakých témach. To je spoločný cieľ, aby tu neboli paralelné iniciatívy tohto druhu. Je tu takisto zodpovednosť, ICAN musí zlepšovať svoju komunikáciu nad rámec svojej zodpovednosti, hodnotenie a mm, feedback nástroje a potom riešenie sporov. Všetky tieto princípy sú zásadné a sme radi, že boli prevzaté eh, americkou vládou a ICANom, pokiaľ ide o komunikáciu a dosiahnutie cieľov v, týchto, v tejto publikácii záväzkov bude pokrokom a je to možné iba podporou princípov zaangažovania všetkých. Členovia internetovej spoločnosti prispievajú k práci ICANN, podporujú organizáciu a e, podpor- my chceme nabádať všetkých, aby konali podobne. Na záver mi dovolte stručne pripomenúť tri kľúčové prvky môjho dnešného príspevku. Poprvé, v rámci internetového ekosystému ICON je dôležitý hráč, ale nie je to jediný hráč a nie je ten najdôležitejší predstaviteľ. Po druhé sme presvedčení, že všetky otázky spojené s internetovým riadením by sa mali vyriešiť spôsobom, ktorý bude konzistentný s internetovými modelmi. To znamená v rámci princípov transparentnosti, inkluzivity, e, spolupráce a prístupu, e, ktorý bude pokrývať všetkých aktérov. Európska únia, zvlášť Európsky parlament, má dlhú históriu podpory otvorených modelov riadenia. Európsky parlament zohráva vedúcu úlohu v súčasných medzinárodných diskusiách, ktoré sa týkajú otvoreného internetu a ja som rád, že súčasná správa zdôrazňuje tieto aspekty. Toto má kľúčovú dôležitosť. V dnešných dňoch globálny internet čelí mnohým dôležitým výzvam, vrátane tých, ktoré sa týkajú Európy a tieto výzvy znamenajú, že potrebujeme silnú reakciu všetkých hráčov a potrebujeme zachovať charakteristiku internetu, ktorý, čo znamená otvorený prístup a transparentnosť. Ďakujem za pozornosť. Srdečne ďakujem. Nasledovať bude Karl Klinc, veľvyslanec. Som veľmi rád, že ste prijali naše pozvanie a poskytete nám vaše informácie a skúsenosti. Máte slovo, nech sa páči. Ďakujem, pán predseda. Chcel by som začať tým, že sa poďakujem Európskemu parlamentu a vášmu výboru za to, že ste ma sem pozvali, aby som sa mohol s vami podeliť o svoje názory. Hovorím teraz sám za seba. To, čo poviem, nie je stanovisko lotyšskej vlády, takisto ani Aikenu. Stojím si za svojimi slovami osobne, som za ne plne osobne zodpovedný. Požiadali ma o to, aby som sa venoval trom otázkam. Prvá otázka ICAN a jeho zodpovednosť a transparentnosť. Aby sa v tejto oblasti preukázal nejaký pokrok, chcem povedať, že ICAN bol založený v 90 o 8. ako organizácia viacerých účastníkov v súkromnom sektore. A e, vlády majú poradný štatút a sú jedným zo zúčastnených. Neskôr sa ešte vrátim ku úlohe poradného výboru v ICANN. ICANN bol vytvorený ako organizácia, kde, na ktorú vlastne previedla americká vláda funkciu koordináciu, koordinácie internetu a e, identifikácie rôznych funkcií. Ako nová organizácia bol ICANN kontrolovaný veľmi prísne americkou vládou formou memoranda o porozumení a tieto memoranda o porozumení si vyžadovali výročné správy o benchmarkoch, ktoré mal ICANN každý rok splniť. Potom v roku 2006 bola e, podpísaná spoločná dohoda medzi ICANNom a národnými telekomunikačnými agentúrami na tri roky. Toto bol krok vpred oproti memorandu o porozumení americká vláda sa veľmi úzko zameriavala na ICAN na začiatku a potom neskôr to už bola len taká vzdialená koordinácia. Počas podľa tejto e, dohody bola iba jedna polčasová revízia, jedno hodnotenie výkonov ICAN. Keď vypršala táto dohoda, americká vláda a ICAN e, podpísali ďalšiu dohodu o záväzkoch na neobmedzený čas a táto dohoda už neobsahuje žiadne ustanovenia o dohľade zo strany americkej vlády nad ICAN. Skôr sa tam hovorí o pravidelnej revízie výkonov ICANu v štyroch oblastiach. Prvá oblasť je zodpovednosť za transparentnosť. Ďalšia oblasť je bezpečnosť internetu, pre, politika prehliadačov a potom výber spotrebiteľa, ochrana spotrebitelia. ICANN má svoj vlastný e, rámec pre zásady transparentnosti a zodpovednosti. Boli prijaté 15. februára 2008 správnou radou a sú tam uvedené tri typy zodpovednosti ICANNu. Prvá je zodpovednosť verejnej oblasti tým, že vlastne vytvorí verejnú funkciu dôvery. Druhá oblasť je právna zodpovednosť a tretia oblasť je zodpovednosť komunite, čiže komunite ICAN, komunite účastníkov ICANu. Tento rámec alebo rámcová zásada sa teraz implementuje a prebieha veľmi živá diskusia medzi rôznymi zúčastnenými a medzi členmi ICANu o výkone. A podľa dohody o záväzkoch sa vytvoril aj tým, ktorý sa stretáva zajtra a pozajtra, aby začal revíziu eh, zodpovednosti a transparentnosti ICANu. A teraz vládna porad, vládny poradný výbor v Aikene. Tento výbor pozostáva asi zo 100 členov a z 12 pozorovateľov, vrátane veľkých štátov ako Spojené štáty, všetky členské štáty EÚ, Európska komisia, Kanada, ale takisto sú tam Rusko, Ľudová republika, Čína, Brazília, Egypt, Juhoafrická republika, Kenia a ďalšie štáty. Úloha vládneho poradného výboru ICANu je poskytovať rady ohľadom politiky verejného poriadku a ku každej otázke, ktorú diskutuje ICAN. Vládny poradný výbor má osobitný štatút v súlade s doplnkovými predpismi. Hovorí sa tam o tom, že ak ICAN E, zamietne radu tohto poradného výboru, musí vysvetliť prečo. Od vytvorenia vládneho poradného výboru, ktorý bol vytvorený vtedy, keď ICAN výbor prijal viacero formálnych rád pre správnu radu, ako zásad napríklad zásady o menách domén, o generických názvoch domén alebo o medzinárodných menách, domenách, zásady KAK a kódy štátov a tak ďalej. Od roku 2007 GAK sa zúčastňoval na politických procesoch od začiatku a poskytuje usmernenia aj podporným organizáciám ICANu. ICAN má politiku zo spodu nahor, rozvíja sa zo spodu nahor. V roku 2007 sa GEC rozhodol zmeniť metódy práce. Namiesto toho, aby dával input až na konci politického procesu dáva rady počas celého procesu vývoja nejakej politiky. Najlepším príkladom toho, ako poradný výbor sa zapája do práce na menách domen, je IDNCCT, jeho vytvorenie. Aké sú hlavné výzvy pre tento výbor? V prvom rade sú to nedostatočné zdroje, ktoré dávajú národné vlády na prácu mm, vládneho poradného výboru, nedostatočný sekretariát, nezhody medzi členmi vládneho výboru o tom, aký má byť udržateľný model sekretariátu GAC, čiže GAC. Medzivládny pardon, vládny poradný výbor skúma aj vlastné postupy a v súčasnosti spolupracujeme s radou ICANu, aby sme definovali úlohu GAKu v rámci ICANu. Táto práca v spoločnej pracovnej skupine bude ukončená v júni a bude predstavená komunite ICANu počas e, stretnutia ICANu e, v Bruseli koncom júna. A na záver, pán predseda, chcel by som stručne spomenúť otázku budúcnosti dohody Ajany, Ajana. Je to Internet Assign Number Authority, to je skratka IANA. Je to udržiavacia funkcia databáz internetových adries. Táto funkcia je organizovaná ako trojuholníková dohoda medzi USA, ICANom a americkou príslušnou americkou spoločnosťou. Existujú v podstate dva kontrakty A e, ten kontrakt s ICANom je dohoda o e, nákladoch s federálnym úradom a tento kontrakt obsahuje parametre výkonov ICANu v rámci funkcií IANA. Funkcia IANA je rozhodujúca pre ICAN. Kvalita výkonu tejto funkcie je vlastne dôvodom existencie celého ICANu a zamestnanci sa snažia zlepšiť svoj výkon v tejto oblasti. Na web stránke ICANu je štatistika o štatúte o stave e, žiadosti IANA. Podpora funkcie IANA bola zorganizovaná a bola vysunutá z Kalifornie nedávno a ICANN teraz pracuje na implementácii elektronickej funkcie IANA, čo by umožnilo urobiť niektoré zlepšenia a vyžadovalo by si to e, menej ľudí v rozhodovacom procese musím povedať, že ICANN je iba dodávateľom a preto v budúcnosti kontrakt IANA musí byť diskutovaný nie s ICANNom, ale v prvom rade s vládou USA, ktorá je vlastne držiteľom tejto funkcie. Vo vašej správe, pán predseda, v bode 25 sa hovorí, že Európsky parlament podporuje názor komisie, že dohoda IANA by mala e, zahrňať mechanizmy zodpovednosti. Malo by sa zabezpečiť, že v budúcnosti žiadna vláda by nemala výhradnú dominanciu nad IANA. Tu musím povedať, že toto je veľmi zložitá otázka. Ak chceme odbúrať súčasný systém, súčasný systém kontraktovania IANA, musíme urobiť jasné návrhy, musíme povedať, čo to znamená medzinárodná multilaterálna zodpovednosť. Nemôžeme povedať, že chceme multilaterálnu zodpovednosť bez toho, aby sme ju definovali. Členovia EÚ viackrát sa snažili dohodnúť sa na svojej vízii o budúcnosti kontraktov IANA a vždy zlyhali. Čiže v prvom rade sa musíme dohodnúť medzi sebou, potom musíme navrhnúť našu víziu americkej vláde, aby sme zistili, či to je v súlade s ich názorom o budúcnosti tohto kontraktu. To by mohlo byť prípadné riešenie. Základnou líniou za všetkých okolností, pán predseda, musí byť, že funkcia IANA by mala byť vykonávaná subjektom, ktorý zabezpečí medzinárodnú prítomnosť a vplyv na túto prácu. ICANN je subjektom s medzinárodnou prítomnosťou a s medzinárodným e, vplyvom na vlastnú prácu. Ďakujem. Ďakujem. Pán Polgar, ako ďalší. Ďakujem, pán predseda. Príjemné predpoludne členom výboru. Ďakujem za to, že ste ma pozvali. Som riaditeľom na DG pre informačnú spoločnosť. Môj DG sa volá audiovizuálne média a internet. A z toho dôvodu ma požiadali, aby som sa vyjadril pred vašim výborom k dvom otázkam pokiaľ ide o našu internú organizáciu, spôsob, akým pracujeme, ako sme pracovali doteraz a ako sa to dá zlepšiť. Pán e, predseda, nebudem zachádzať príliš ďaleko do minulosti, pretože ICANN vznikol v 98. Vtedy bol internet e, úplne niečo iné, ako je dnes. Dnes Internet sa stal globálnym nevyhnutným zdrojom. Naše hospodárstva už nemôžu fungovať bez internetu, naša spoločnosť už bez neho nemôže fungovať. A tu je dôvod, prečo váš spravodajca, pán Sosa Wagner, veľmi dobre popísal internet ako e, verejný majetok alebo verejný globálny zdroj. Ako sme fungovali v rámci EÚ počas vývoja internetu a počas e, vývoja ICANu. Vrátim sa iba no, do minulého roka. Diskutovali sme s e, zúčastnenými, s e, Európskym parlamentom a tak ďalej a uvedomili sme si že vypršanie dohody o spoločnom projekte, to je dohoda, ktorá prepája americkú vládu s ICANom, pán veľvyslanec ju spomínal, uvedomili sme si, že vypršanie dohody 30. septembra minulého roka bude veľkou príležitosťou, aby sme vyjadrili svoje názory a preto komisia vypracovala oznámenie Európskemu parlamentu a rade, ktoré máte dnes pred sebou, Internetové riadenie, ďalšie kroky, to je názov. Dve slova výjmem z tohto oznámenia komisie, ktoré odrážajú názory zúčastnených a členov tohto parlamentu aj členských štátov. Dve kľúčové slova v tomto oznámení. Me- internacionalizácia. Internet sa stal medzinárodným verejným majetkom. A druhé posolstvo, verejný záujem. ICAN by mal čoraz viac pracovať vo verejnom záujme. Toto sú dve posolstva, ktoré sú v srdci tohto oznámenia. Veľa sa o ICANNe povedal, zameriavame, pretože ICANN riadi DNS, to je infraštruktúra v srdci internetu, ale ICANN sa stal v podstate takým technickým operátorom DNS. Takisto hostuje e, podporné organizácie aj GAK, e, vládny poradný výbor. Čiže naozaj ICANN je fórum pre riadenie internetu a zároveň technickým manažérom infraštruktúry, ktorá je srdcom internetu. A preto sa domnievam, že je dôležité, aby riadenie internetu sa stalo opäť politickou otázkou, keďže mala vypršať tá dohoda a preto sme vám predložili o toto oznámenie. Švedské predsedníctvo sa potom ujalo tohto oznámenia, uvedomilo si, že Času nie je veľa, pretože GPA mala vypršať 30. septembra a preto švedské predsedníctvo veľmi rýchlo prevzalo toto do rady a predložilo usmernenia, nie oficiálny rokovací mandát, pretože ICAN je súkromným subjektom, čiže nie, nemôžeme v rámci právneho rámca s ním nejako mm, rokovať. Je to také zvláštne zviera, tak povediac, keď sa pozrieme na mandáty, na medzinárodné rokovania, máme určité postupy, ale je to vždy so štátnymi inštitúciami alebo so štátmi. Toto nie je ani štát, ani štátna inštitúcia. Je to neziskový súkromný orgán, e, fungujúci podľa kalifornského práva. A preto rada vypracovala usmernenia, ktoré slúžili ako základ e, pre navštevu trojky vo Washingtone začiatkom septembra alebo koncom augusta minulý rok. Trojka, ako zvyčajne, bola zložená z úradujúceho predsedníctva, teda švédskeho predsedníctva, nasledujúceho predsedníctva, čiže švédskeho predsedníctva a komisie. Tu zastupoval pán Fabio Colasanti, bývalý generálny riaditeľ. Našim posolstvom bolo to, čo vyplývalo z usmernení rady, ktoré sa zasa inšpirovali oznámením komisie. Naše posolstvo hovorilo o internacionalizácii a verejnom záujme internetu. A vtedy sa podpísalo vyhlásenie o záväzkoch medzi americkou vládou a aj Kenie tri, o tri týždne neskôr. Komisia tomu tlieskala. Myslela si, že je to potenciálny pozitívny dobrý krok. pretože vyhlásenie o záväzkoch jasne hovorí o potrebe Aikenu, a teraz citujem, zabezpečiť, že jeho rozhodnutia budú vo verejnom záujme a nie iba v záujmoch určitého počtu účastníkov. Musia sa analyzovať pozitívne aj negatívne dopady rozhodnutí na verejnosť. Čiže toto je krédo tohto vyhlásenia, ale nie je to iba krédo, je to vytvorenie systému revíznych tímov. A tieto revízne týmy budú zostavené z dobrovoľníkov z celého sveta, čiže nie je to iba väčšie uznanie o, e, úlohy verejnosti, ale je to aj internacionalizácia ICANu. Prvý z týchto revíznych tímov už začal svoju prácu je to možno najdôležitejší tým, týka sa to zodpovednosti a transparentnosti ICANu. Pán veľvyslanec spomenul aj ďalšie oblasti, ďalšie týmy, ktoré sú veľmi dôležité, ale ja už ich nebudem eh, spomínať. Takže poviem iba, že sme privítali AOC veľmi, ale boli sme potom prekvapení, že sa ďalej nič nedialo. Bolo to podpísané 30. septembra. V oktobri sa nestalo nič. Nebol žiadny znak toho, že by sa niečo malo stať. To isté v novembri. A tie lehoty boli veľmi prísne, pretože do konca tohto roka prvý tím má predložiť správu. Takže už e, sme trošku nervózni, pretože je tu meškanie a Začali sme o tom hovoriť kolektívne, čiže v prvom rade v Soule eh, GAK vyslal koncom minulého roka svoje prvé posolstvo o tejto téme. Myslím si, že to posolstvo prišlo aj v Šarmal Šejchu na IGF. Eh, dostalo sa to aj k zastupcom americkej eh, vlády, aj k členom parlamentu, ktorí nám veľmi pomáhali. Takže koncom decembra sme videli už prvý návrh zriadovania revíznych tímov. Naďalej sme tlačili a ten revízny tím nakoniec vznikol, má 13 členov, e, štyroch členov z vlád z GAKU, čiže je tam, sú tam zastúpené aj vlády. Geografická vyváženosť je rozumná, najrozumnejšia, ako sa to len dá v takejto skupine. Samozrejme sú tam USA, je tam pán Strickling, šéf NTA. Potom je tam jeden podpredseda Gaku z Egypta, e, pani Manal Ismail. Potom je tam generálny riaditeľ čínskeho ministerstva a je tam Fabio Colesanti. Ako som povedal, ten nedávno odišiel z postu generálneho riaditeľa v Európskej komisii. Zastúpenie myslím, že je dobré. A teraz sa musí začať práca. Práca sa už odštartovala. Prvé stretnutia, ako povedal pán veľvyslanec, e, budú tento týždeň. To je dôvod, prečo tu pán Kolosanty nemôže byť dnes medzi nami, inak by tu bol. A dúfame, že tento proces sa mm, dobre odštartoval. Druhé stretnutie face-to-face sa bude konať v 2. júnovom týždni pred stretnutím ICAN v Bruseli. Tam naozaj budeme už schopní posúdiť, aký pokrok bol urobený a či sa splní cieľ vydania odporúčaní o zodpovednosti a transparentnosti do konca tohto roka. Čiže, pán predseda, takto sme fungovali doteraz. Myslím si, že je to dosť veľký úspech, pretože Európa sa vyjadrila jednotným hlasom. A teraz odcitujem e, niečo z prejavu Larryho e, Stricklinga, ktorý bol šéfom NTA v Amerike. Bol to prejav z 29. apríla vo Washingtone. Hovoril o internetovej politike 3.0 povedal, že ICANN je modelom na celom svete, pokiaľ ide o e, súkromnú e, multisektorovú spoluprácu. Hovorí teda z americkej perspektívy. Je primerané, aby vlády sa zúčastňovali v ICANE, pretože sú nevyhnutné na to, aby rozhodnutia e, reflektovali verejný záujem. Toto je veľká zmena v postoji americkej vlády v tradičnom americkom postoji k Aikenu. Toto je súčasný stav, pán predseda. Otázka je, či sa toto dá ešte zlepšiť. Myslím si, že doteraz bola práca dosť efektívna. A teraz sa pre, pripravujeme na stretnutie Aikenu v Bruseli v júni. A Čaká nás IGF v septembri vo Vilniuse. Vždy sa nám spolupracovalo veľmi dobre s parlamentom, pokiaľ ide o IGF. Bola to vynikajúca spolupráca. Myslím, že aj poslanci s tým budú súhlasiť. A myslím si, že správa pána Soza Wagnera prichádza v pravý čas, pretože nás čaká stretnutie ICAN a musíme prijať dôležité rozhodnutia o zodpovednosti a transparentnosti do konca roka. Čiže načasovanie je veľmi dobré. Čo by sme ešte mohli zlepšiť? Mohli by sme zapájať pravidelnejšie Európsky parlament. My ako Európska komisia sme otvorení. Chceme s vami spolupracovať. Prepačte, že som hovoril tak dlho. Ďakujem. Ďakujem. Pozrám sa na hodinky a ja chcem len pripomenúť, že sme sa dohodli, že každý expert by mal výjsť s 5 až 10 minútmi času, pretože by som chcel umožniť aj kolegom poslancom, aby vám uh, mohli položiť otázky. Takže ďalším hostom je pán Brown. Nech sa páči, máte slovo. You, ďakujem pekne, pán predseda. Ďakujem, dámy a páni, že ste ma pozvali, aby som hovoril o um, na túto diskusiu, kde mám hovoriť o internetovom riadení. Naozaj sme čoraz závislejší na internete a komunikačných systémoch, ale bezpečnosť ešte nie je na primeranej úrovni pre takúto závislosť. Pán Sosa Wagner v správe zdôrazňuje dôležitosť zlepšenia disponibility, robustnosti a odolnosti kritických informačných infraštruktúr Komisia a parlament prijali dôležité kroky na zlepšenie situácie, hlavne prostredníctvom balíka telekomunikačných referiem a prostredníctvom identifikácie rizik a pokračovania služieb. Chcem sa sústrediť na 5 ďalších krokov, ktoré by EU mala prijať. Mnohé z nich boli prediskutované v inštitúcii samotnej. Poprvé, Členské krajiny musia mať vysokú úroveň kybernetovej, internetovej bezpečnosti, musia tu byť príslušné týmy, ktoré toto budú riešiť. Európska, informač, Európska informačná agentúra ENISA by mala sa zamerať na zdieľanie informácií. Po druhé, zlepšenie efektívnosti NEC, musia tu byť väčšie zdroje. Lisabonská zmluva znamená, že NISA e by mala byť schopná konať napríklad v prípadoch kriminálneho zneužitia internetu. Kľúčové priemyselné e, sektory musia byť posilnené, musia tu byť informačné infraštruktúry, je to obsiahnuté v príslušnej smernici rady. E, Ide o vzdelanie informácií, izolácia kľúčových informácií z celkových sietí, takisto notifikácia o porušení pravidel v zaobchádzaní s informáciami a popiaté posilnenie diverzity systémov prostredníctvom e, konkurencie, zvýšenia e, e, vymáteľnosti práva. Prepačte. Pre, prepačte, e, tlmočníci majú problém s tlmočením, pretože ste veľmi rýchli. The commission's communication. Oznámenie komisie o internetovom riadení hovorí, že Európska únia by mala byť vodcom v práci na dosiahnutí cieľov o zvýšenej bezpečnosti internetu, že tu bude dialog s medzinárodnými partnermi, Komisia by mala mať konkrétne plány eh, s parlamentom a s členskými krajinami, aké toto, aká táto vedúca úloha bude. Na medzinárodnej úrovni by ma sa mali podporovať opatrenia, ktoré som citoval. To by malo zahrňať podpora ICANu, zabezpečovanie bezpečnosti a stability hlavných systémov, práca na medzinárodných projektoch, napríklad e, v súvislosti s OECD, OSN a Radou Európy, na zlepšení aplikovaného práva a národnej koordinácie v internetovej bezpečnosti a diskusie o obmedzenej zodpovednosti v prípade e, e, určitých nedostatkov, ktoré sú kľúčové pre bezpečnosť. Parlament musí pokračovať v podporovaní základných európskych hodnot, ako napríklad sloboda slova a súkromia. Návrh správy hovorí, že sa má rozšíriť regulácia a zapracovať e, by sa mali e, porušenie e, súkromia a zneužitie tohto prostredia. Ale Európska, európske inštitúcie by mali byť opatrenia v zavadzaní opatrení typu revidovanie internetových adries alebo požadovanie zablokovania internetu ako navrhovala komisárka Malstromová. Tieto opatrenia by boli veľmi škodlivé, bolo by to precedensom pre internetové riadenie. A určite nie je v súlade s európskymi hodnotami. Ďakujem. Äh, Takže teraz budeme pokračovať. Slovo dám teraz Davidovi Čiokovi. Dúfam, že som správne vyslovil vaše meno. Nech sa páči, máte slovo, ale prosím, dávajte pozor aj na čas. Žení poslanci, ďakujem za vaše milé pozvanie. Moja téma bude trošku odlišná. Som e, urobilo na mňa veľký dojem, že sa tu zaoberáme internetovým riedením a chcel by som povedať, že toto bude relevantné e, aj v budúcnosti o nejakých 10 rokov. Internet nie je len o informáciách a používaní elektronického obchodu, ale má to radikálny vplyv na vzdelávanie, na spoločnosť, na kultúru, nové formy súkromia. No a myslím si, že vstupujeme do kompletne nového e, typu spoločnosti. Nie je len o rozšírenie súčasného stavu, ale je to nová forma spoločnosti, je tu nová konektivita medzi ľuďmi. Naša spoločnosť e, sa skôr orientuje na tradičné skupiny, kde každý sa neustále, teda ľudia sa neustále spolu stretávajú. Jedna vec je dôležitá a síce, že máme tu nový typ myslenia, a možný negatívny e, dopad by mohol byť ten, že strácame schopnosť solidárneho myslenia alebo takého e, jednotného ducha myslenia. Ale možno, že pozitívnou vecou e, je mm, to, že by tu mohla vzniknúť e, nová skupinová inteligencia, jednotlivec e, teda nemôže urobiť alebo dosiahnuť tak veľa ako skupina. Možno, že je tu aj nový typ ľudskej bytosti, ktorý sa tu e, vyvíja a mm, určité prieskumy ukázali, že internetová generácia detí, v podstate ich mozgy sú možno iné v porovnaní s e, minulosťou, pretože od narodenia sú tieto deti ponorené neustále do tohto prostredia a je tu neobmedzený čas, kedy sú vystavení vizuálnym médiám a ich mozog dokáže robiť viac vecí naraz. My všetci to vieme, ale psychológovia hovoria, že kedykoľvek sa o to pokúsame, tak efektívnosť pre každú úlohu sa znižuje o 30 Ale nie všetci ľudia majú menej ako 10 rokov, musíme jednoducho ísť ďalej, táto nová generácia tu je aké je teda prostredie, v ktorom táto nová generácia žiť, tak musíme myslieť napríklad na spôsoby, akými sa deti v súčasnosti učia, vzdelávajú. Učenie nepovažujú za niečo také ako my. Oni chcú byť interaktívni, je to pre nich zábava, teda vzdelávanie, ako by malo vyzerať, aký to bude mať vplyv na spôsob výučby E, mladí ľudia sa nepozerajú na školu ako najdôležitejšie miesto na svete, ale je to miesto, kde sa stretávajú so svojimi priateľmi a spôsob myslenia je vizuálny, nie je tak veľmi lineárny alebo textuálny, ako to bolo v minulosti. Čiže čo sa deje? Ako som už povedal, zdá sa, že štruktúra mozgu sa mení, môžu uh, E, veľmi rýchlo zvýšiť a znižiť svoju pozornosť a simultánne e, robiť viac vecí naraz, teda mladí ľudia dokážu veľmi rýchlo e, prepínať napríklad televízne kanály a tak je to aj s informáciami. Možno, že sa nedokážu sústrediť, ale ukázalo sa, že ľudia pod desiatimi rokmi sú veľmi schopní, pokiaľ ide o využívanie informácií Mm, môžu multiplikovať informácie a tým sú ovplyvnené všetky ostatné činnosti. <clears throat> Mladí ľudia sú, využití na, sú zvyknutí na nelineárne myslenie. Možno, že na univerzitách sme sa my naučili e, používať tieto nástroje, ale táto generácia sa tým žije v reálnom živote, nielen len e, v rámci toho procesu vyššieho vzdelávania. Čiže nelineárne, multimédia, ikonické e, nástroje a podobne. To všetko mladá generácia využíva. Preto si myslím, že sa musíme zamyslieť nad tým, ako to bude mať vplyv, aký to bude mať vplyv na vzdelávanie, učenie a aj na súkromie, pretože sú tu iné koncepty súkromia rozvíjajú svoju vlastnú formu chápania. Je tu multitasking, skenovanie, zdroje, z, z, ktoré sú veľmi rôznorodé. Mladá generácia chce byť e, vedená skôr učením, nie učiteľmi. Mám ešte niekoľko minút, takže e, len jedna pripomienka na záver. V 80. rokoch sa hovorilo o, o tom, že z veku expozície prechádzame do veku textov, kde hlboko sa zamýšľame nad vecami do veku showbiznisu, napríklad v USA. Je to niečo ako prechod New Yorku do Las Vegas. Čiže aký má vplyv kultúry, vizuálnej kultúry na kritické myslenie? V 20. storočí e, sme si mysleli, že ten najhorší scenár je George Orwell – prepočte, preskočil som niektoré priesvitky, ale možno teraz je to Huxley vo svojej knihe písal o tom, ako všetci sa staneme mm, ľuďmi, ktorí sú neustále sa niečím zaoberajú, nemajú chvíľu kľudu, ale v 80. rokoch sa toto napísalo. Dôležité ale je to, že už sme dosiahli túto fázu ktorá je spojená s internetom, forma tejto vizuálnej spoločnosti možno vylučuje e, myslenie. My sa chceme proste len baviť. Táto vizuálna kultúra s kultúrou konektivity, niektorí ľudia hovoria, že je to koniec samoty, strata súkromia. Myslím si, že kombinácia veku e, celebrít s vekom konektivity a mladí ľudia sú takmer úplne závislí na svojom verejnom obraze. Mm. Takže takáto je identita mladých ľudí. Ako sa s tým vysporiadať? Toto je priamo ovplyvnené internetom a to má vplyv aj na kultúru mladých ľudí. V tejto správe sa spomína súkromie a naša definícia súkromia je možno úplne zastaralá e, tínejdžeri pošlú asi 4 tisíc SMS-iek mesačne, ak si to prepočítate, tak e, v podstate nie sú, e, nevenujú sa ničomu dlhšie ako 5 minút. Nedávno som čítal správu vlastne e, počas svojho letu sem, že 10 až 18 roční spotrebovávajú um, venujú 10 až 8 8 až 10 hodín denne médiám. To je závažné. Súkromie možno je niečo nepochopiteľné. Ak sa to budeme snažiť definovať teraz o 10 rokov, to bude znamenať niečo iné, keď títo 10-roční budú mať 20 rokov. Toto má tiež vplyv na spôsob e, myslenia v vedeckej oblasti vedci dokonca menia model e, fungovania mozgu, ktorý je ovplyvnený sociálnym kontextom. Teraz vedci hovoria, že fungovanie e, mozgu sa je skôr na strane imitácií. Čiže dopad je taký, že náš mozog v podstate je sociálny a toto má veľmi veľký vplyv a je to spojené s internetovou spoločnosťou. Na záver by som chcel povedať, že Európa je v popredí, pokiaľ ide o riadenie internetu, ale čokoľvek si myslíme teraz, bude radikálne odlišné zajtra alebo o 10 rokov. Takže majte to na zreteli. Internet, e, internet nebude len o výmene informácií alebo komentárov, ale o výmene skúseností. Čiže všetky naše skúsenosti budú prechádzať internetom. Ďakujem. Ďakujem pekne. To bolo veľmi veľa informácií dodatočných, čo je pre nás možno nápomocné. Takže môžete teraz položiť otázky alebo sa na niečo ďalšie spýtať, dať nejaké prípomienky, ale prosím, buďte struční. potom má pani Trautmann. Euh, Ďakujem pekne, pán predseda. Najskôr by som chcela privítať kvalitu správy nášho kolegu Sosa Wagnera. Chcem mu poďakovať za túto prácu, v ktorom e, pridružil svojich tieňových e, spravodajcov, teda svojich kolegov do tejto práce. Chcela by som tiež poďakovať za príspevky expertov, zvlášť e, za to, ako konkrétne vysvetlili veľmi komplikované nástroje. Ide o revizné panely, to sa teraz práve vyvíja konkrétnym spôsobom a celkom iste je to otázka, ktorá je zásadná, keďže kvalita tejto revízie potvrdí kvalitu a legitimitu záväzkov ICANu, transparentnosť a ďalšia, ďalšie ostatné druhy zodpovednosti. Myslím si, že je to teda dôležité. Vidíme, ako mu- metóda multipartnerstva a viacnárodnejšej reprezentácie, ako sa toto završilo, aspoň čiastočne, a myslím, že zbližovanie medzi európskou víziou a americkou víziou, ak to tak môžeme povedať, e, tento aspekt transparentnosti a partnerských nástrojov, Zostávajú tu e, len vzťahy medzi obchodom a ICANom, tie sú dôležité, bolo to potvrdenie členmi kongresu, ako aj americkou vládou samotnou, hoci oni akceptujú, že tu musí byť toto otvorenie. Či je to udržateľné z dlhodobého hľadiska, to ešte uvidím, aký je cieľ, alebo prvorada otázka je, aké ciele my ako Európania môžeme brániť e, počas júna stretnutie, stretnutia ICANu v Bruseli aké sú tie dodatočné etapy. Možno pán veľvyslanec Karklin by nám mohol odpovedať. A druhá vec, konštatovanie, že aké, o tom, aká je úloha parlamentu, že táto sa zvyšuje. Nepriamy dôsledok správy a smernice a textu, k ktorému hovoríme my a Rada Európy, je referenciou v súvislosti so zásadným prvkom tohto riadenia. Toto nemôže byť riadenie rozhodnutí štátov, nemôž, môže to byť len rozhodnutie, ktoré stimuluje svoju legitimitu dohodou strán. Je to veľmi osobitná metóda a teda úloha parlamentu z tohto pohľadu je tiež zásadná. Môžeme, niektorí experti to už urobili, ale môžeme našich expertov požiadať, ako oni vidia túto nasledovnú etapu procesov internetového riadenia, pretože my musíme v týchto týždňoch pripraviť e, e naše príspevky do Vilniusu, aby posledné etapy, teda musíme sa pripraviť na toto fórum. Aká je teda vaša perspektíva prvých rokov stretnutia mm, tohto zoskupenia? Pán von Nesleroy. Ďakujem pekne, pán predseda. Myslím, že je to veľmi dobrý moment na to, aby parlament sa teraz intenzívnejšie zainteresoval do tejto práce. Mali sme tu správu stanovisko Trautmann prednedávnom, kde tiež išlo o tieto témy. A to, čo nám bolo predložené teraz, je veľmi dobre koncipované. Sústredí sa to naozaj na otázky e, správy a riadenia. E, vyvstáva teraz otázka, akou, akú pozíciu zaujmeme. Ide tu samozrejme o naše hodnoty v Európe. Základné hodnoty, ako ich môžeme naďalej presadzovať bez toho, aby sme e, príliš teda sa opierali o tú medzivládnu um, úroveň, úroveň uh, členských štátov. Takže ide tu naozaj o naše otázky základných práv. Bol som prednedávnom v Šanghaji a um, tam som si pozrel, ako argumentuje Čína, ako Čína uh, v tejto oblasti postupuje, to je niečo úplne iné. Takže keď sa spomenie téma I, um, myslím si, že to môže iba pomôcť. Aj preto, aby sme zabezpečili, že to všetko neskončí v nesprávnych rukách. A v tejto súvislosti sme sa toho už veľa naučili práve um, v súvislosti e, s vývojom uh, na Kodanskom samite a po ňom. Vypočuli sme si, čo sa tam uh, stalo. Takže veľa kríku pre nič. Asi tak by sa to dalo zhrnúť. Takže je dobré, aby sa parlament teraz silnejšie zainteresoval v tejto otázke. A ja si myslím, že aj preto je dôležitá naša práca. Takže IGF, to môžeme potvrdiť, toto fórum. Ale mám um, ešte jednu otázku. Správa internetu je dôležitá celkom jasne a toto fórum IGF je takisto dôležité, ale uh, Myslím si, že by sme predsa len mali viac zainteresovať rozvojové krajiny. Napríklad, keď sa pozriem na Afriku, keď e, e, sa na ne pozrieme na tieto krajiny, ako ich môžeme viac zainteresovať, pretože oni sa stále znova stiažujú. Um, hovoria, že z finančného pohľadu vôbec nie sú toho schopní. Takže e, mali by sme, dohodli sme sa s nimi na tom, že ich chceme naozaj finančne podporovať. Takže mám teraz otázku pre komisiu. Um, padne tu nejaká osobitná ponuka zo strany komisie, aby bolo možné zainteresovať aj tých, ktorí ešte sú trochu skeptickí. Pokiaľ ide o toto fórum IGF, príde niečo uh, zo strany komisie v tejto súvislosti? To je moja otázka. Ďakujem. Ešte máme pár málo minút. Poprosil by som teraz uh, kto z expertov by sa chcel teraz vyjadriť, pretože nenutne sa musia vyjadrovať všetci na tých pár otázok, ktoré e, zazneli. Takže e, chce alebo môže niekto teraz zareagovať na tie otázky, ktoré zazneli? Ak áno, tak e, vás poprosím, aby ste sa prihlásili, pretože ja z mojej strany to nemôžem samozrejme rozhodnúť. Na komisiu tu zaznela práve teraz jedna konkrétna otázka, ale tie ostatné Jedna minúta. Ak môžem, pán predseda, ďakujem. Boli tu tri skupiny otázok. Vzťahovali sa skôr na e, budúcnosť, na to, kam budeme smerovať. Je teda o blízku a ďalekú budúcnosť. Jedna e, vec, ktorej sa budeme musieť venovať, e, to je otázka tej zmluvy Ajana to tu bolo spomenuté. Ide o bilaterálnu dohodu e, e ICANu s e, americkou vládou. Vykonáva teda najdôležitejšie technické funkcie, ktoré súvisia s globálnou správou názov, názvov a adries a z historických dôvodov. E, toto je lokalizované v USA. Je to iba americká vláda, ktorá to vykonáva. Takáto je dnešná situácia. E, Nikto nechce e, túto situáciu príliš rozvíriť. E, skôr či neskôr budeme musieť túto otázku spomenúť s Američanmi. A pripomínam, že e, usmernenie ako reperu počas španielského predsedníctva prijaté prednedávnom pomerne diplomatickým spôsobom poukázali na vypršanie e, tohto, tejto zmluvy AJANA a spomína sa tam, že ďalšie diskusie medzi členskými štátmi a interakcia s vládou USA e, budú nutné na to, aby sa vyformovala, e, vyformoval úspech budúcej zmluvy. Takže je to veľmi jemný prístup, ale mali by sme naozaj objasniť, že túto otázku unilaterálneho e, riadenia a spravovania. Považujeme za súčasť celého balíčka, ale nikto nechce samozrejme rozvíriť hladinu, aby teda loď e, zo dňa na deň sa nepotopila. Takže naozaj by sme mali veľmi diplomaticky a postupne a jemne postupovať. Pokiaľ ide o e, tie ďalšie udalosti, samozrejme, máme tu GAR k Bruseli, Možno e, kolega bude vám môcť e, poskytnúť prehľad programu. E, pokiaľ ide o IGF, IGF je veľmi dôležité fórum samé o sebe, pretože je otvorené, je tam veľa zainteresovaných strán zahrnutých a takisto má strategickú pozíciu v našom modeli eh, správy internetu, pretože je to otvorené miesto eh, slobody prejavu, kde každý, ktokoľvek môže prísť a eh, vyjadriť sa na IGF a môže tam vyjadriť svoj názor. To sa nepáči samozrejme všetkým vládam na svete, Ehm, bolo to vytvorené na 5 ehm, rokov, ale prvý, a prvý tento 5-ročný cyklus sa práve končí, takže ehm, valné zhromaždenie OSN bude musieť prijať rozhodnutie, či pokračovať ďalších 5 rokov z IKF Na, naše stanovisko Európy je áno, dá sa to zlepšiť značne, napríklad pokiaľ ide o viditeľnosť alebo dosah k rozvíjajúcim sa krajinám a tam by sme mohli nejaké peniaze Eh, eh, ponúknuť. My komisia sme to urobili, aj ICAN by to mohol urobiť, aj to urobil. Takže je to dôležité predovšetkým pre spoločnosť v eh, rozvojových krajinách. Ale dôležitou vecou je, že IGF by mal pokračovať tak, v takej forme, v akej je. Takže je to organizácia, ktorá organizuje samú seba, je otvorená, nemalo by to byť zaintegrované do OSN v New Yorku, do celej tej byrokracie, pretože by sa to potom stalo fórum fórum pre um, vlastne um, inštitúcie na vládnej úrovni. Takže malo by sa zachovať svoju pozíciu, svoju um, jedinečnú uh, pozíciu v celkovej konštelácii momentálne. Takže my prosíme našich kolegov, aby sa stále zaoberali tým, ako prebieha vývoj v tejto oblasti a takisto aj kolegov v Ženeve, aby nám referovali o tom, ako prebiehajú diskusie v tejto oblasti Myslím si, že budúci týždeň sa tiež e, niečo dôležité udeje v tejto súvislosti. Takže teraz sme naozaj v kritickej fáze, pokiaľ ide o hájenie budúcnosti IGF. Ale sme, sme tam, samozrejme, staráme sa o to. Zaoberáme sa tým, vieme, aké sú tam riziká a vieme, ako e, proti ním e, postupovať. E, teraz Karklens, e, pán veľvyslanec, nech sa páči. Uh, thank, thank you, uh... Ďakujem, pán predseda. Nebudem reagovať na IGF, pretože o tom sa tu už pohovorilo. Jedna poznámka iba k tomu, čo povedala pani Trautmann. Za posledných 10 rokov došlo k neuveriteľnému vývoju na našej strane aj na ICAN, na strane ICAN ale aj v, vo výkone ICANu došlo k vývoju. Ja nechcem do nekonečna zdôrazňovať dôležitosť revízií. Sú určite dôležité, pretože sa tu hovorí o dohľade nad ICANom, ale najdôležitejší je výkon ICANu v rámci jeho záväzkov. To je najkľúčovejšie, najdôležitejšie. Musíme zabezpečiť, aby ICAN mal taký výkon, k akému sa zaviazal v dohode. Revízia je dôsledkom toho, verifikácia určité overenie, ale musíme neustále zdôrazňovať a aj povzbudzovať ICANN k tomu, aby e, jeho výkon bol čo najlepší podľa jeho možností. Ďakujem. Ďakujem veľmi pekne. A na záver ešte pán Soza Wagner. Ďakujem veľmi pekne. Toto podujatie predpoludňajšie bolo veľmi pekné a hostia nám oznámili veľmi veľa e, zaujímavých informácií, veľa sme sa naučili, viac sa už ani nedá žiadať. Samozrejme boli spomenuté aj rôzne problémy, nie je mojou úlohou riešiť všetky tieto problémy v podrobnostiach, to sa urobí v budúcnosti, ale všetko som si zapisoval, aj moji spolupracovníci sme si, všetko sme si zapisovali a to všetko potom poplynie do mojej správy. Zdôrazňujem, že je dôležité, čo povedali poslankyňa Trautmann a poslanec Fan Nistelrooy, pretože oni poukázali na problémy, ktoré zamestnávajú práve Európsky parlament a tým aj Európu. Tieto dve pripomienky boli veľmi dôležité. Musíme dbať na to, aby Európa nebola rozhadaná a nemala nejednotné stanovisko. To sa často kritizuje. Teraz pri správe internetu máme historickú šancu vystupovať spoločne, spojenie. Mali by sme zabudnúť teraz na národné záujmy a vystupovať spoločne a nemali by sme sa až tak e, zaujímať o tie napätia, ktoré existujú medzi jednotlivými európskymi inštitúciami, pretože teraz ide, aby jednotný hlas Európy bol vypočutý v tomto medzinárodnom chóre. Je to jedinečná šanca. Ďakujem. Ďakujem, pán kolega, za e, podklady za prípravu a ja ešte dodám k tomu, že 6. mája o 12. je lehota na predkladanie pozmeňujúcich návrhov. Ďakujem za prípravu, ďakujem za poradu. Ďakujem hosťom za to, že nám postúpili svoje informácie a odročujem teraz rokovanie až do 15. Ďakujem.